ľudské práva. E, Komisia bude naďalej pravidelne informovať parlament o ďalšom vývoji. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár de Gucht. Takže dostali sme dva návrhy e, na e, označenie 2013 z Európskej aliancie. Tým ukončíme rokovanie a Ehm, budeme eh, o tom Chcel by som vám oznámiť, eh, že nedostali sme žiadne navrhy, to znamená, eh, toto oznámenie je prijaté.